Good morning, colleagues, and thank you to the two members who have made it on time this morning. Uh, we probably have some... Vážení kolegovia, začneme. E, pravdepodobne sú tu nejaké aj e, problémy súvisiace so štrajkom dopravným a preto niektorí kolegovia chýbajú, ale tí, čo tu sú, tých tu vítam. A máme aj web streaming, e, teda predpokladám, že pán kolega, že nejakí ľudia to E, na internete niekde sledujú, takže e, aj keď sme tu iba v takejto obmedzenej zostave, začali by sme s programom. Na programe máme bod číslo 15. E, vítame tu pána Šredera, ktorý je tu poprvýkrát v novej funkcii riaditeľa Cepolu. Začali ste v tejto funkcii pracovať 16. februára a predtým ste boli statúcom riaditeľa vedúcim operácií niekoľko rokov a dnes budete hovoriť o hlavných úspechoch CEPOLu v roku 2017. Budeme diskutovať aj o e, programe na roky 2018 a ďalej a o takej strednodobnej vízii do budúcnosti. Takže ak chcete, máte 10 minút na vašu prezentáciu aj so slajdmi a potom, e, ak by sa kolegovia niečo chceli spýtať, tak samozrejme môžu. Takže vítajte a nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Also, uh, warm welcome from my side. And I'm... Ďakujem pekne. Teší ma, že tu dnes uh, môžem uh, byť. Pričom iba nedávno som sa stal riaditeľom uh, CEPOLu a je pre mňa veľmi dobrý pocit, že členské štáty mi dali túto dôveru, že som teda riaditeľom e, agentúry pre presadzovanie práva CEPOL a že môžem, e, ako pán predseda povedal, že vám tu dnes môžem e, predstaviť niektoré naše výsledky z roku 2017 aj teda naše plány do ďalších rokoch, rokov. Ja som bol 30 rokom policajným dôstojníkom v Nemecku, venoval som sa vyšetrovaniu a iným policajným prácam. Od roku 2009 pracujem tu na Cepole a vidím, že za posledných e, pár rokov sa veľa vecí tam aj zmenilo, teším sa na ďalšiu prácu z ďalších rokov. Ako som už povedal, najprv chcem spomenúť nejaké kľúčové body, ktoré sa týkajú našej stratégie. Poprvé, ako vnímame e, sami seba, čo chceme ponúknuť európskemu spoločenstvu, pokiaľ ide o vymáhanie práva alebo presadzovanie práva. Potom si povieme o našich aktivitách za, za rok 2017 aj o našich plánoch do rokov nasledujúcich. Kľúčové aspekty úlohy CEPOLu v bezpečnostnej architektúre EÚ. My sme taká európska agentúra, ktorá je tak povediac e, na fronte v úvodzovkách, to znamená, že pokiaľ sú nejaké hrozby pre alebo voči európskemu spoločenstvu, tak treba spolupracovať s ďalšími agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútra aj s e, spoločnosti s Európskou komisiou, aby sme čo mohlo možno najlepšie reagovať na takéto prípadné hrozby. Máme na to dobrý nástroj, aby sme e, politiky v oblasti spravodlivosti a vnútra e, pretavili do konkrétnych aktivít prostredníctvom školení a tréningov zákon ako taký e, je dokument, ktorý vzniká, o ktorom vy rozhodujete, ktorý vy schválite, ale samozrejme dôležitý faktor je aj jeho vykonávanie. Ľudia, e, tí konkrétni policajti, e, ktorí majú rozumieť tomu, čo táto nová legislatíva znamená pre nich, ako majú spolupracovať, ako majú aplikovať danú legislatívu a tak ďalej a je to takisto istý nástroj, teda naša agentúra, ako tieto legislatívne iniciatívy sa môžu predstaviť e, e, prostredníctvom školení policajtov e, v to, čo naozaj Európska únia chcela danou legislatívou spôsobiť alebo zabezpečiť. My sa snažíme dať rôzne odpovede na potreby v oblasti školení, v oblasti tréningov, ale v prvom rade sa problém analizuje, a potom si povieme, aký by bol, aká by bola najlepšia reakcia eh, na daný problém. Či to sú nutne takéto školenia, takéto tréningy, nevždy tomu tak je, ale častokrát áno. Venujeme sa témam ako boj proti terorizmu, migrácia, kyberzločin a organizovaný zločin a závažný organizovaný zločin a venujeme sa týmto témam v spolupráci s ďalšími agentúrami v tejto oblasti. Snažíme sa kombinovať jednotlivé možnosti ktoré máme k dispozícii a dám potom aj konkrétne príklady toho, čo robíme v oblasti napríklad elektronického vzdelávania, čo je nástroj, ktorý je cenovo veľmi, e, cenovo veľmi výhodný, takisto aj rýchly, flexibilný, efektívny a snažíme sa kombinovať tieto spôsoby tak, aby sme sa dopracovali a mm, teda zasiahli naše e, ciele našich kolegov, ktorým e, chceme tieto služby poskytovať v rámci rozpočtov, ktoré máme k dispozícii. A snažíme sa priamo podporovať spoluprácu na operatívnej úrovni v Európe. Sme súčasťou MPIC Priorit, e, tam e, takisto sa snažíme e, čo možno najlepšie prepájať jednotlivých aktérov v danom poli. Snažíme sa byť čo možno najviac flexibilní, pokiaľ ide o vznikajúce alebo nové hrozby. A za posledné roky. Určite sa o tom diskutovali aj výšky témy, ktoré súvisia s teroristickou hrozbou, s nezákonnou migráciou. Tieto veci sme my riešili, keď vznikali a vždy sme sa snažili podporovať operatívne komunity v Európe, pokiaľ ide o pravotázku vzdelávania, školenia, ako napríklad reagovať na e, teroristické hrozby, pokiaľ ide o zahraničných bojovníkov, tam sme napríklad implementovali viaceré dodatočné aktivity, aby sme naše komunity v tejto práci čo možno najlepšie podporovali. Za každým zdôrazňujeme e, internú bezpečnosť v prepojení na externú bezpečnosť. Ako to robíme? Máme e, dohody s väčšinou našich susedných krajín, či sú to krajiny e, Západného Balkánu, či sú to krajiny v Afrike, na Blízkom východe a snažíme sa jednotlivé potreby e, zlaďovať, spolupracovať s týmito kolegami, s týmito partnermi z ich, alebo z týchto krajín, takisto aj z krajín EÚ a snažíme sa vždy, aby sme aj my v rámci EÚ úzko s týmito kolegami spolupracovali sú tam rôzne aktivity v oblasti školení, tak, e, také, ktoré častokrát poprvýkrát vlastne týchto kolegov z EÚ a mimo EÚ e, dávajú dokopy vôbec poprvýkrát v ich e, kariérach. A vždy zohľadňujeme aj otázku základných alebo fundamentálnych práv a právneho štátu. Toto za každým začlenujeme do našich aktivít. A ten právny štát, najmä v krajinách ako Jordánsko, Libanon, Tunisko a tak ďalej. Tam za každým zdôrazňujeme, ako my v Európe vnímame otázku právneho štátu a ako to podľa nás súvisí s tým, čomu sa venujeme. Takisto našou, našou úlohou je e, prispieť prispievať k tomu, aby sme mali e, policajnú kultúru, kultúru vymáhania, presadzovania práva, ktorá by bola v celej Európe spoločná. Čo, čo to znamená E, presne takáto vec funguje dobre, iba keď si títo partnery navzájom e, dôverujú, ak sú napríklad nejaké citlivé e, vyšetrovania, či to je terorizmus, či to je závažný organizovaný zločin, tak treba si navzájom dôverovať a na toto je naš, naša práca veľmi dobrým nástrojom snažíme sa ľudí prepájať, kolegov prepájať, keď ľudí posielame alebo vysielame do iných krajín, tak oni potom e, na vlastné oči môžu vidieť, ako pracujú kolegovia v iných krajinách, čo je možné, čo nie je možné, aké sú silné, respektíve slabé stránky iných kolegov a alebo iných systémov. A e, tým, že sa že si lepšie navzájom e, rozumieš, že sa na, lepšie navzájom poznajú, e, buduje sa aj táto dôvera. A e, toto podporujeme nakoniec aj cez tie školiace aktivity. Ako som už povedal, úzko spolupracujeme aj e, s ďalšími partnermi v agentúrach e, z oblasti vnútra a spravodlivosti, už aj vo fáze plánovania, ale aj potom v rámci neskôršej fáze implementácie. Dávam nejaké príklady. V 60% e, našich aktivít je aj Europol, do tých aktivít začlenený, dávajú k tomu konkrétne príspevky a Nakoniec je to štrukturalizovaným spôsobom prepojené aj na ich aktivity, ktoré vykonávajú vo svojej každodennej práci, takže takto úzko spolupracujeme. A to isté platí aj pre Frontex, pre agentúru pre základné práva a tak ďalej. Máme aj v tejto oblasti veľmi úzkú spoluprácu s Európskou komisiou, s DG Home, oni takisto v tejto oblasti koordinácii zohrávajú dôležitú úlohu a teší ma, že v posledných rokoch sme dosiahli úroveň e, spolupráce a koordinácie vyššiu, ako tomu bolo v minulosti. Snažíme sa e, pripravovať istú zmenu paradigmy, pokiaľ ide o vzdelávanie. Snažíme sa možnosti, ktoré nám dávajú nové technológie, plne využívať, pretože mení sa nielen spoločnosť, ale aj príležitosti vo vzdelávaní. Vy a ďalší e, ľudia toľko e, informácií spoločne využívate, zdieľate na internete a tak ďalej. A definícia toho, čo to je, e, čo to sú vedomosti, čo to je vzdelávanie, sa, to sa prebežne mení. V tomto duchu konáme aj my v spolupráci s komisiou a podporujeme tento e-learning a určite aj do, do ďalších rokov podporovať budeme ešte viac. Na tomto slajde, slajde vidíte e, takú tabulku e, alebo taký graf eh, účasti v aktivitách eh, CEPOLu v Európe. Videli ste, že v roku 2010 sme mali približne 2000 účastníkov. To nebolo veľmi veľa, ale minulý rok už to, napol, už to bolo takmer 24 tisíc eh, čo je veľký rozdiel. Tento nárast nás veľmi teší a bol možný iba vďaka tomu, že sa výrazne používajú práve tieto nástroje elektronického vzdelávania, než by to nebolo možné. Ale samozrejme, e, nikdy to nemôže e, nahradiť úplne tie rezidenčné kurzy, kde ľudia sa fyzicky dostavia, ale dáva to istý, istý obraz toho, akým spôsobom e, sa účasť navyšuje a samozrejme v budúcnosti sa môžeme ešte viac snažiť o prepojenie aj s inými skupinami, k tomu sa ešte nakoniec vrátim. Ďalší slajd. E, pokiaľ ide o európsky rozpočet v porovnaní s týmto e, navýšením e, účasti, vidíte, že ten rozpočet sa za posledné roky nejako veľmi nemenil. Možno v roku 2017 to išlo trochu hore, tento rok zase to išlo trochu dole, ale vidíte, že v zásade s tým istým, plus minus tým istým rozpočtom sme sa nám podarilo dosiahnuť veľký nárast v účasti na našich programoch aby som dal konkrétne príklady toho, čo sme sa venovali v jednotlivých oblastiach a politika. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, tam sme e, vyškolili e, viac ako tisíc e, príslušníkov, takmer 1100 13 aktivitách. Pokiaľ ide o migráciu, takisto to bolo viac ako 900 príslušníkov v 11 aktivitách a v oblasti kyberzločinu a kyberbezpečnosti tam sme vyškolili viac ako 4400 e, príslušníkov v 25 e, aktivitách, tam je záujem stále sa zvyšujúci a takisto tu bolo takmer 5000 e, príslušníkov, ktorí sme vyškolili v oblasti vážneho alebo závažného organizovaného zločinu. A ten, do, ten dopyt, ktorý sa zvyšuje v jednotlivých oblastiach, sa snažíme v Európe čo možno najlepšie naplňať E, Nede tu iba o otázku kvantity, takisto sa snažíme vždy e, merať a hodnotiť e, tie aktivity, či naozaj splňajú svoje ciele, či sú účastníci spokojní a doteraz vždy to bolo viac ako 90% spokojnosti, 93, 94, takže s tým sme rozhodne my spokojní. Pokiaľ ide o spoluprácu s krajinami Blízkeho východu, respektíve Severnej Afriky, už som to trochu načrtol, že mali sme tu v minulom roku projekt MENA, v regióne teda MENA, projekt e, v téme boja proti terorizmu a tam e, sme si povedali, že treba užšie spolupracovať s týmito krajinami, podporovať tieto krajiny, ktoré tiež e, tieto problémy musia riešiť. A s týmito štyrmi krajinami, štyrmi krajinami sme vytvorili veľmi dobré spolupráce, vidíte tam počty e, vyškolených e, príslušníkov z daných krajín, vidíte, že naozaj oni mali silný záujem o, tom, o to, aby spolupracovali e, s európskymi policajnými orgánmi. Samozrejme, nie vždy to bolo jednoduché. Napríklad v prípade Turecka viete si určite predstaviť, že niekedy to nie je úplne ľahká spolupráca, ale z hľadiska čisto technického v každom prípade to bolo úspešné, bol to úspešný projekt a e, aktivity sa podarilo dobre implementovať. Teraz e, naša vízia na ďalšie roky 2018 až 2020. Ja sa snažím e, ako e, riaditeľ plne implementovať plný mandát EÚ, ktorý sme dostali v roku 2016. Ceníme si to, že sa rozšíril rozsah pôsobnosti toho mandátu, ktorý teraz agentúra má a budeme sa snažiť plne to využiť a plne to implementovať. Ešte stále v tomto čaká veľa práce, treba kontaktovať jednotlivé policajné e, komunity, to sa týka nakoniec nie iba našej agentúry, ale aj ostatní kolegovia musia lepšie chápať, čo to presne je e, CEPOL, ako sa e, môžu zúčastňovať na jednotlivých službách CEPOLu. To isté platí aj pre prokurátorov, pre pohraničnú stráž, pre colníkov, za každým v závislosti od potrebov konkrétneho členského štátu. Takisto chceme posilniť koordináciu e, školenia e, presudzovania práva v Európe. Je tu naozaj veľký dopyt po silnejšej koordinácii a pokiaľ ide o e, tieto komponenty v oblasti školenia, akceptujeme, že samozrejme nedá sa nič robiť na silu, ale dá sa to naďalej ten systém zlepšovať, aby sme nepostupovali duplicitne, aby tá koordinácia bola silnejšia, aby sme možno, ak sa dá, dosiahli aj e, nejaké synergické efekty. V tomto sme už kontaktovali iné agentúry, reakcia bola zatiaľ veľmi pozitívna, komisia takisto na tento mechanizmus koordinácie e, pozitívne reaguje. Dávam konkrétne príklady, napríklad máme tu výmenný e, program, ten bude rozšírený v spolupráci s Frontexom prepojíme ten už existujúci program náš, na náš takisto existujúci program, aby vlastne bola, bolo ľahšie prepojenie e, či už v tejto oblasti alebo aj v inej. Takže čo by sme chceli do budúcnosti? To sú tzv. vedomostné centrá CEPOLu, ktoré by sa naďalej mali rozvíjať. Začali sme zatiaľ, máme dve. Inde sa im hovoria centra excelentnosti, ale my sme trochu skromnejší, nechceme tomu hovoriť centrum excelentnosti. Chceme sa tam samozrejme časom dopracovať, to áno, ale zatiaľ im hovoríme vedomostné centrá polu. Momentálne sa sústredíme na tému boja proti terorizmu a taktiež e, e, podpory misií v oblasti spoločnej bezpečnostnej obranej politiky. Chceli by sme podporiť e, kvality v tejto oblasti tým, že by tam prebiehal udržateľný rozvoj aktivít taktiež tam máme rôznych partnerov, je tam rôzna zodpovednosť v rôznych oblastiach. No a mali by sme udržateľným spôsobom rozvíjať naše školiace aktivity. Partnery by taktiež mali mať vlastnú zodpovednosť a čo sa týka boja proti terorizmu, tak tu máme samozrejme príslušné centrum Europolu a čo sa týka misií spoločnej eh, obrannej a bezpečnostnej politiky, tak tam taktiež máme určité aktivity, to je len teda pár príkladov. Ďalej. Kybernetická kriminalita. Taktiež spolupracujeme s ďalšími partnermi z rôznych ďalších agentúr a členské štáty žiadajú takúto podporu e, v tej oblasti tejto kriminality. Je to oblasť, kde sa to nedá rozhodne riešiť na národnej úrovni. Vždy je treba medzinárodnú spoluprácu a taktiež sa to dá lepšie podporiť prostredníctvom medzinárodných školiacich aktivít. A bohužiaľ, túto nemôžeme trénovať len raz, ale musíme školiť každý rok znovu, pretože sa samozrejme veci vyvíjajú a často členské štáty vďaka svojej veľkosti a potrebným investíciám nemôžu to zvládnuť sami. Takže potrebujeme čo najlepšie školiť úradníkov, agentov, potrebujeme mať dobre vyškolených expertov. No a často sa stane, že pokiaľ tí experti sú dobrí, tak ich niekto zase preťahne do súkromného sektora a potrebujeme nových. Takže čo sa týka školenia v tejto oblasti, tak spolupracujeme napríklad s Europolom. Čo sa týka bezpečnosť, vnútornej bezpečnosti, tak tam máme napríklad podporu misií v oblasti spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky a ďalej rozšírujeme svoje e, aktivity v oblasti budovania kapacity mimo EÚ. Taktiež máme e, aktivity napríklad v Alžírsku, Maroku a v iných krajinách Severnej Afriky. Rozširujeme tento projekt na niektoré krajiny Balkánskeho regiónu. Ďalej. Čo sme za posledných pár rokov preukázali, tak to si myslím, že e, ukazuje, že e, sme dosť pružnou organizáciou. No a taktiež máme obchodný model, kde sa snažíme využívať už existujúce štruktúry členských štátov, aby sme nič nezdvojovali. A taktiež 70 našich e, projektov prebieha už v rámci štruktúr napríklad na univerzitách alebo iných e, inštitúciách, ale vždy tam samozrejme európsky rozmer, takže to nie je vnútroštátna aktivita, ale je tam aj podpora partnerov z rôznych iných členských štátov. Už vedieme v určitých oblastiach, napríklad čo sa týka výmenného programu agentov presadzovania práva. Ako už som povedal, máme aktivity aj online. To je skvelý príklad, ktorý môžeme rozšíriť aj do budúcnosti. Tam máme skutočne príležitosť využívať moderné technológie. O to sa snažíme v úzkej spolupráci s ďalšími partnermi, napríklad že ďalším partnerom používa, e, ponúkame naše technické platformy, ktoré môžu byť využité taktiež na ich účely. Ako už som povedal, čo sa týka niektorých oblastí, školenie v oblasti presadzovania práva, tak si treba uvedomiť, že niektoré členské štáty majú problémy s poskytovaním kvalitného školenia svojim úradníkom, agentom. A vidíme, že tu taktiež je veľký dopyt a tam bude treba v budúcnosti podporiť ako viete, tak vždy je treba sa pozrieť na ten najslabší článok, čo sa týka hrozie v oblasti vnútornej bezpečnosti, takže treba navýšiť úsilia a podporiť partnerov, ktorí si nemôžu dovoliť kvalitné školenie v tejto oblasti. Vidíme, že tu narastajúci dopyt zo strany členských štátov, zo strany rôznych e, spoločenstiev. Napríklad som hovoril s colnými úradníkmi a e, tými povedali, že taktiež v budúcnosti oni budú od nás očakávať určitú podporu Takže tam budeme taktiež do budúcnosti aktivity rozširovať. Ďalej, to je všetko zatiaľ odo mňa. Ďakujem za vašu pozornosť a teraz už sa teším na vaše otázky, pokiaľ nejaké máte. Ďakujem. Ďakujem, pán Schröder. čo týka všetky agentúry, ale predovšetkým agentúry, ako je CEPOL, tak aby sme si dokázali predstaviť, čo presne robíte, tak je dôležité navštíviť vaše ústredie, pozrieť sa na vaše aktivity. Delegácia je naplánovaná z našej strany na apríl. Určite to teda poslancov zaujíma, aby sme si mohli lepšie predstaviť, čo presne robíte, čím sa zaoberáte, ako vytvárate svoje stratégie. A teraz tu máme troch kolegov. Pýtam sa, či sa niektorý z nich chce vyjadriť. Pani Sipal. Ďakujem. Ďakujem za tú prezentáciu. Chcem sa opýtať pár otázok. V posledných rokoch sme harmonizovali vašu prácu, ale pri vytváraní a implementácii európskych smerníc práca policajných a súdnych orgánov v členských štátoch sa líši. Takže ako to riešite v rámci vašej práce ako CEPOL. Sústredujete sa len na európske smernice a právo? Do akej miery vedie vaša práca k lepšiemu pochopeniu rôznych systémov a podarí sa vám zväčšiť mieru dôvery v rámci spolupráce medzi súdnymi a policajnými orgánmi. Hovorili ste o spoločných vyšetrovacích tímoch, ktoré fungujú. Mnohí policajní agenti sú súčasťou týchto tímov a odnesli ste odtiaľ dobré skúsenosti. Ja sa chcem opýtať, či práca CEPOLu pomáha, či ľudí motivuje, aby robili takéto aktivity a či možno v týchto tímoch fungovali nejakí agenti, ktorí predtým sa nezúčastnili na iných seminároch, alebo je prioritou najprv pracovať v rámci CEPOLu a potom byť súčasťou tých spoločných vyšetrovacích tímov. Čo týka vašej spolupráce s krajinami mimo EÚ, hovorili ste, že taktiež sa treba sústredovať na tému právneho štátu, si spomínam, že na jednej z predchádzajúcich schôdzí niekto povedal, áno, právny štát je fajn, ale dokonca aj diktátori môžu povedať, že sa riadili princípmi právneho štátu a tu hovoria o svojom vlastnom práve, ktoré si sami vytvorili. Takže aké výzvy tu vidíte, keď hovoríme o právnom štáte v kontexte ochrany základných práv? A ešte posledná otázka. Keď hovoríme o kľúčových prioritách tak čísla ukazujú, že najväčšie nasadenie zo strany členských štátov je v oblasti boja proti eh, kybernetickej kriminalite. Sú tu ešte nejaké iné aspekty, na ktoré sústredujete? A ešte, prepašte, toto je posledná otázka, možno aj tá najľahšia. Keď hovoríme o posilnenej účasti v rámci práce CEPOLu, tak toto posilnenie prichádza zo strany všetkých členských štátov, alebo sú tam nejaké veľké rozdiely? Ďakujeme. Sophie Infeld. Prepačte, ja som prišla počas účasť vašej prezentácie. Takže možno sa opýtam na niečo, o čom ste hovorili. V tom prípade sa ospravedlňujem. Ja by som sa chcela dozvedieť viac o ďalšom aspekte týchto školení a síce v súvislosti so základnými právami. Na jednej strane vieme, že aj v radoch polície vládne homofóbia, sexizmus, xenofóbia, ale na druhej strane policajné zložky sú práve tým miestom, kde ľudia takéto, takéto činy musia nahlásiť. Ja Možno si spomeniete, že ja som v vašej inštitúcii písala viackrát v priebehu posledných rokov, hovorila som o týchto veciach, lebo napríklad, keď ste sa presťahovali do Budapešti, tak vtedy tam práve prebiehala kampaň, kedy sa hovorilo, že na mňa nechodia večer do barov a nenosia krátke sukne, lebo ináč sa mi môžu za to, pokiaľ budú znásilnené. Myslím, že od tej doby sa to už trochu zlepšilo. Takže mňa by zaujímalo, aké máte vy programy vo všeobecnosti. Čo robíte v súvislosti s školením v oblasti základných práv? Ďakujeme, Sofi. A ja ešte pridám v tejto otázke svoju vlastnú. Áno, školenie v oblasti presadzovania práva. Otázka v súvislosti so štandardami v oblasti policajnej práce, v súvislosti s korupciou, teda v tom širokom zmysle. Čo týka napríklad uplácania a podobných záležitostí, toto je samozrejme prítomné v celej EÚ. Vy už fungujete nejakú dobu a čo si myslíte, aké sú rozdiely medzi tými členskými štátmi? Toto nadväzujú na Sofínu otázku, lebo pokiaľ máte niečo, čo sa nemení a nezlepšuje, tak z toho potom môžu vyplývať rôzne diskriminačné praktiky, pokiaľ tie štandardy sú niekde nižšie. Takže ako to vidíte vy? Vy pracujete v tejto oblasti už dlhé roky, myslíte, že sa to zlepšuje? Alebo možno politická nálada v niektorých členských štátoch teraz vedie k zhoršeniu? Alebo je tu aj nejaká dobrá prax? Nechcem teda odpovedať za vás. Ďakujem. Pokúsim sa odpovedať čo najlepšie. Poprvé, tá otázka. Prepojenie medzi policajnými zložkami a oblasťou súdnictva. Spolupracujeme s Eurojustom aj s ich Európskou školiacou sieťou, čo najlepšie sa snažíme snažíme sa lepšiu implementáciu európskych nástrojov, ale nie len európske nástroje, ide tu aj o štandardné vnútroštátne nástroje na národnej úrovni, kde národnú spoluprácu, by sa čo najlepšie využívali. Chceme, aby to prebiehalo čo najlepšie. Taktiež spolupracujeme so súdnymi orgánmi, úzko spolupracujeme aj s ďalšími partnermi priamo v teréne, lebo toto je všetko súčasťou eh, celého tohto spoločenstva. No a čo mňa zaujalo, ja som taktiež pracoval v rámci národných orgánov v Nemecku a my sme sa snažili tam aj školiť e, policajných agentov, prokurátorov, úradníkov zo súdneho sektora. A robili sme spoločné školenia, tí ľudia tam sedeli spolu a pochopili, ako sa na to dívajú, z akého uhla sa na to dívajú tie ďalšie profesie a potom videli, ako to čo najlepšie pretaviť do praxe. Na čo vy ste hovorili o spoločných vyšetrovacích tímoch, tak už teraz prebiehajú až, prebieha asi 6-7 rokov, prebiehajú spoločné aktivity, spoločne s so sieťou pre školenie v oblasti súdnictva. Taktiež sa nám podarilo vyškoliť taktiež takmer 50 prokurátorov, aby mohli spolupracovať s týmito spoločnými vyšetrovacími týmami. A toto vedie priamo k implementácii aktivít týchto týmov máme k dispozícii expertízu Europolu aj Eurojustu. Oni priamo podporujú aktivity týchto tímov. A taktiež spolupracujeme s krajinami Balkánu, Máme tam teda účastníkov zo všetkých strán a všetci riešime aj aspekty budúcich spoločných vyšetrovacích tímov a myslím si, že toto je dobrý model, čo už sa momentálne nemôžeme vyhnúť, bohužiaľ, je, že niekedy máme nejaký tým mimo spoločenstva, ľudia tam nie sú dostatočne vyškolení, takže možno nejaká kampaň v budúcnosti, nejaká osveta by bola dobrá. A predovšetkým čo týka balkánskeho regiónu. Tam je taktiež veľký dopyt po spoločných vyšetrovacích tímoch. My sme boli už úspešní aj v cezhraničnej práci. Je to veľmi dobrý nástroj, mal by sa čo najlepšie využívať a veľmi ho podporujeme a tieto školenia nadalej vykonávame. Čo sa týka budovania dôvery, čo na to môžeme zmeniť my? zbližovať jednotlivcov na našich školeniach. To je naša zodpovednosť. No a pre mňa najlepším príkladom je výmenný program. Toto je skvelá príležitosť, kde ľudia dokážu v podstate byť vyťahnutí z toho národného systému a sústredovať sa na ten veľký obrázok a potom vidia, že rôzne strany sú rôzne, nie sú lepšie alebo horšie, ale je to, sú tam rôzne kontexty, rôzne pracovné podmienky, či už z fyzického pohľadu alebo z pohľadu vybavenia. No a z môjho pohľadu toto napomáha dobrej spolupráci. Taktiež dôsobný faktor, títo ľudia spolu vedú rozhovory ako profesionáli a účastníci dosvedčujú, že často to funguje veľmi dobre. A to samozrejme nenahrádza formálnu spoluprácu, ale tá neformálna spolupráca, neformálny aspekt tiež napomáha celej veci. Ďalšia vec, ktorá tu zaznela, keď fungujeme mimo EÚ, čo týka hodnot a základných práv, tak ako to funguje, samozrejme to je výzva, ale my tú výzvu príjmame vážne o tom hovoríme. Je treba hovoriť o aktivitách, ktoré budeme implementovať na Blízkom východe v Severnej Afrike. Taktiež mm, často zastupcovia mimovládnych organizácií prednášajú rôzne prezentácie. No a vidíme, že títo naši spolupracovníci, tí agenti sú pripravení s nami spolupracovať a počúvať, sú otvorení a tie krajiny, s ktorými tam spolupracujeme, sú v inej situácii. Keď my hovoríme o terorizme a keď sa stretnem e, s nejakými agentami, policajtami napríklad v Jordánsku, tak oni majú úplne inú situáciu, čo týka napríklad e, miery hrozby. Ale toto by nemalo brániť tomu, aby sme sa ujednotili na tom, ako to má vyzerať so základnými právami. Napríklad, aké sú obmedzenia vyšetrovania ako, ta- ako takého. No a Určite je to teda výzva, ako som povedal, z pohľadu historického, sociálno-ekonomického tejto krajiny majú často úplne iný prístup, ale my musíme dať jasne najavo, aký je náš európsky prístup. Hovorili o rôznych kompetenciách v oblasti kybernetickej kriminality a boja proti nej. Máme tam široké portfólio, máme tam napríklad vysoko kvalitnú expertízu, na túto problematiku. To je jedna vec tam, pretože všetky menšie členské štáty potrebujú dobrú podporu, aby mohli dosiahnuť takúto kvalitnú expertízu. No a potom všeobecnejšie, napríklad e, spravodajstvo, tam e, skutočne o to veľký záujem Bohužiaľ sme boli schopní uspokojiť len 30 e, tohto dopytu, pretože je tam skutočne narastajúca potreba, veľký dopyt. A potrebujeme tam veľmi kvalifikovaných ľudí, kvalifikovaných lektorov, ktorí to vysvetlia. No a je treba vysvetliť, ako využívať otvorné zdroje na internete, verejne dostupné zdroje, No a snažíme sa z toho robiť štrukturovaný proces, taktiež s ďalšími partnermi z Europolu, zistiť, aké sú štandardy, ktoré by sme do budúcnosti chceli dosiahnuť. Možno je tam aj miesto pre nejakú inú agentúru, pretože my v podstate máme len doplnkové aktivity, nemôžeme poskytovať ten základný tréning, ktorý spočíva teraz na pleciach národných štruktúr. Takže ste hovorili o rôznej účasti zo strany rôznych členských štátov, čo týka napríklad výmenného programu, tak tam vidíme, že záujem zo strany členských štátov je v podstate rovnomerný a čo sa týka našich dostupných zdrojov, tak napríklad v oblasti e, teda tých otvorených internetových zdrojov tam nedokážeme momentálne uspokojiť dopyt. Dopyt stále narastá aj v iných oblastiach. Uvidíme, ako sa nám to podarí uspokojiť. Čo týka elektronických prostriedkov, tak tam sú rozdiely medzi členskými štátmi, niektoré sú veľmi nadšené. No a niektoré teraz sú veľmi aktívne, iné aj z technických dôvodov, pretože napríklad dnes nemajú možnosť používať e, svoje počítače v kancelárii na prístup niektorým zdrojom, tak tam je to menej, ale chceme vytvoriť taký systém e, sebereflexie pre členské štáty, aby mali prístup, ale samozrejme je treba zaručiť aj riadnu osvetovú kampaň. Taktiež rôzne aspekty základných práv, to je veľmi dôležité pre školenie v tejto oblasti. Minulý rok my sme takisto mali vypočutie v tejto budove minulého roku. Máme aktivity, ktoré sa týkajú zločinu e, násilia, e, tý, takisto o základných právach. Máme takisto aj online aktivity k tejto téme. A tak to mám ešte stále dlhojem. ten online modul, ktorý máme k e, zločinu z násilia my sa venujeme tejto téme veľmi intenzívne a seriózne, ako aj v mojej predchádzajúcej prezentácii sme povedali, že snažíme sa v rámci každej aktivity klásť otázku, že na ktorú, ktorý prvok základných práv treba poukázať, napríklad zneužívanie detí na internete. To je jasné, že treba základný prvok základných práv je, že treba chrániť dieťa. Ďalšia vec je, pokiaľ ide o normy, policajnej práce a podobne. My sme sa tomuto venovali, ale už teraz vieme, že v Európe nemáme spoločnú jednu normu. My sa snažíme, ak by som povedal, využiť dobré príklady a prezentovať naše aktivity a kurzy a dúfame, že takým spôsobom, ako to prezentujeme, že každý jednotlivec môže pochopiť, že oni robia vo svojej krajine to inak možno, že oni to robia moderne, efektívnejšie a orgány presadzovania práva majú rôzne úlohy. Nejde iba čisto o vyšetrovanie zločinu, ale tiež aj aká otvoren, aké otvorené sú tieto orgány voči rôznym formám prejavu násilia a ako s tým nakladajú. A my sme sa snažili tejto otázke venovať, ale ako ste aj vy spomenuli, teraz už vidím, ako by bolo tu trochu nebezpečenstvo, respektíve politická tendencia, že to, toto získava menšiu prioritu a tomu by sme sa chceli vyhnúť v budúcnosti. A e, tiež ďalšia vec, e, otázky vzdelávania v roku 2020. Myslím, že sme to robili minulého roku s našim partnerom tam a bol to veľmi efektívny nástroj, pretože mohli zanásobiť účinok v viacerých členských štátoch. A to, čo ste spomenali vy o normách, osobitne pokiaľ ide o korupciu a prax policie, čo treba urobiť, my máme korupciu v niektorých z našich aktivít zahrnutú. Um, Zatiaľ nemáme ešte vzdelávacie aktivity, pokiaľ ide o korupciu. Viem, že som to diskutuje v Európe na rôznych úrovniach, táto otázka. A tiež tu vnímam aj úlohu, že by sme dokázali presvedčiť osoby o vynikajúcich príkladoch, ako sa dajú veci robiť. A korupcia sa vždy za, začína na využití, aká je pozícia orgánov presadzovania práva v členskom štáte a ho, je o predovšetkým hodnoty, ako spoločnosť vníma tieto orgány a akú úlohu zohrávajú. A my, európsky občania, sa musíme, to si musíme určiť naše normy, pokiaľ ide o očakávania od orgánov presadzujúcich právo. Takže Dúfam, že som tým pádom aj zodpovedal vašu otázku. Ešte jedna poznámka. V tejto oblasti vždy hľadáme e, dobrú spoluprácu s agentúrou pre základné práva vo Viedni. A tiež máme spoločnú elektronickú platformu, kde sa venujeme e, rôznym cieňovým skupinám, pričom tam využívame vynikajúce materiály. Predseda, ďakujem pekne pán Schröder za naozaj vyčerpávajúcu správu a je vidieť, že vy ste skutočne veľmi skúsení. A my vám prajeme všetko dobré aj v budúcnosti a ďakujeme aj za to, že ste teda uznali, že pred vami stoja e, výzvy. Aj vďaka, to je otázka, ktorú položila pani Intveld. Takže Ďakujeme vám za vašu prezentáciu. My sme mali e, vašu prezentáciu aj vysielanú na internete, takže určite to sledovali aj ďalší účastníci, nielen tí, ktorí sú tu prítomní, takže by som chcel poďakovať vám za prezentáciu aj e, s posledným poslancom. Takže ďakujem pekne. Kolegovia, teraz sme prešli k tomu ďalší bod. A teraz e, spravodajcom je Sylvie Gion, ale je na ceste. Sofie je tieňovou spravodajkyňou. Ďakujem, že si prišla. Dáme si prestávku 10 minút potom budeme diskutovať. Ja mám niečo, čo chcem s tebou prediskutovať, Silvi. A nikto zatiaľ do tohto nie je zapojený. Takže do 10. dáme si krátku pauzu a potom príde spravodajkyňa a budeme pokračovať ďalej ďalšou témou, pokiaľ ide o scoreboard spravodlivosti. So colleagues, thank you for your patience and um, our rapporteur, uh, Mrs. Guillaume is... Takže ďakujeme kolegové za trpezlivosť, pani Guillaume, spravodajkyňa. Takže môžeme prejsť k bodu 4. Ako kolegovia vie, náš výbor je v tejto správe pripojený k, podľa pravidla 54, pretože toto spadá pod výbor Jury, ale my máme určitú konkrétnu kompetenciu, ktorá sa týka aspektu e, kriminálnej trest, alebo trestnej činnosti a takisto pokiaľ ide o právny štát a pranie špinavých peňazí. Takže Silvi nám teraz eh, popíše najnovší vývoj v tomto materiáli potom budeme môcť mať diskusiu. Takže Silvi, ďakujem za to, že si prišla. Ja to preto hovorím, lebo naozaj tu nemáme veľa poslancov, takže ďakujem, že si prišla. a Nech sa ti páči, máš slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďakujem, že tento e, bod je aj na programe. Hovoríme teda o tom škorborde, o tom porovnávacom e, prehľade v oblasti e, obchodnej spravodlivosti, teda trestná, trestné činy tam nie sú zahrnuté, ale tie ostatné oblasti áno. My chceme vylepšiť systém justície vo, v Európe tak, aby sme vytvorili také prostredie, ktoré je pozitívne voči investíciám, voči biznisu, voči spotrebiteľom a tak ďalej. Čo sa týka e, správu na Líbe, tak sústredila som sa na právomoci práve našho, našho výboru a teda konkrétne stav e, právneho štátu. Tomu som sa venovala na prvom mieste. A je veľmi dôležité, alebo bolo by dôležité, aby v budúcnosti sa komisia venovala týmto témam, aby e, dala tam e, aj konkrétne indikátory Napríklad e, komisia by mohla vytvoriť nejaké ukazovatele, pokiaľ ide o to, akým spôsobom členské štáty e, riešia otázky alebo prípadne nedodržania princípov právneho štátu. A takisto by sme mohli e, riešiť otázku toho, ako by sme lepšie niektoré formy kriminality zohľadnili také, ktoré majú dopad na vykonávanie spravodlivosti. Napríklad terorizmus by bol dobrý príklad, ale nie iba. E, takisto môžeme hovoriť o napríklad praní špinavých peňazí a tak ďalej. A podľa e, všetkého e, možno, že niektorí kolegovia to budú vnímať pozitívnejšie, ktorí sú tu prítomní. Je podľa nás veľmi dôležité, aby sme pripomenuli komisii potrebu toho, aby sme sa viedli európsky mechanizmus, ktorý bol permanentný, pokiaľ ide o mm, fungovanie demokracie a základných e, práv v členských štátoch, štátoch EÚ. E Už sme to niekoľko rokov e, nakoniec požadovali a požadujeme a myslím, že by bolo na čase opäť sa k tejto požiadavke vrátiť. Ja všetky témy, ktoré sú tam obsahnuté, nebudem nejako po jednej teraz preberať, ale pani Gutland, ktorá tiež k tomuto rámci gestorského výboru e, napísala veľa dokumentov. Ja som e, sa skôr snažila teda venovať tejto téme, ktorú som teraz spomenula. Tá je podľa mňa veľmi dôležitá, teda to je to fungovanie právneho štátu. E, chceli by sme, aby výbor LIBE do, priniesol pridanú hodnotu k tejto správe, pokiaľ ide o nejaký kalendár, nejaké lehoty, tak pozmeňovacie návrhy môžeme pred predkladať do 5. marca. Potom by som chcela e, spraviť dve stretnutia s neviem správodajcami, aby sme si kolegov mohli vypočuť, pokiaľ ide obsahovú stránku. Potom predložíme pozmeňovacie návrhy 19. alebo 20. marca a hlasovať sa bude potom 12. apríla a 24. apríla na výbore Jury. Čiže máme naozaj málo času, ale je to dané aj tým, že komisia e, ten e, scoreboard za rok 2000 18 pripravuje, alebo teda má isté časové obdobie na to a teda treba sa do neho snažiť e, vtesnať. Ďakujem veľmi pekne, to je z mojej strany všetko. Okay, thank you very much, Sylvie. So we go straight to our shadows now, and um, starting with... Um... Ďakujem pekne. Prejdeme k nevým spravodajcom. Ja teda tu nahrádzam pani Mecola, ja nahrádzam pána Radeva, ktorý nemôže tu byť prítomný. Samozrejme, že tento scoreboard je veľmi dôležitý nástroj, ktorý poskytuje občanom lepší prác, predstavu o práce justičných systémov a cieľom je posilniť spoluprácu a výmenu dobrých usvedčených e, postupov medzi členskými štátmi a my si myslíme, že efektívna, nezávislá, transparentné súdnictvo je podstatné pre fungovanie demokratického systému a trhovej ekonomiky. Náš eh, tieňový spravodajca a uznáva, aké sú rôzne historické rozdiely medzi justičných systémoch v členských štátoch, avšak si myslí, že takéto rozdiely by nemali zastaviť členské štáty na ceste k lepšej transparentnosti a tým, že budú prijímať spoločné riešenia, ktoré budú dostupné e, verejnosti. Takisto tento scoreboard by mal zlepšiť mieru demokracie a takisto poskytne e, obraz o tom, aká je situácia v otázkach právneho štátu v jednotlivých členských štátoch na báze objektívnych kritérií a dúfame, že dostaneme výsledky do konca tohto roku. Ďakujem pekne Roberta za pána Radeva a ešte Sophie Ontvield. Ďakujem pekne Claude. Ďakujem aj spravodajkyni za, myslím, že veľmi dobré názory, len niekoľko návrhov a možno, že to posunieme po spravodajkyni aj vo forme pozmenujúcich návrhov. Myslím si, že tento e, scoreboard je veľmi dôležitý nástroj, ale treba na ňom pracovať trošku viac. E, podľa mňa je to trochu, alebo je trochu príliš tak akoby akademicky určitým spôsobom. Možno, že to je to aj preto, že veľká časť eh, toho vstupu je práve zo strany samotných členských štátov. Niektoré sú možno kritickejšie voči sebe než iné, takže ja by som naozaj odporučila, aby Európska komisia urobila svoje vlastné vyhodnotenia a využila aj iné zdroje vrátane napríklad e, zdroje z občianskej spoločnosti alebo z e, združení občanov, ktorí boli nejakým spôsobom dotknutí alebo nejakých firiem a nespoliehať sa len na zdroje z členských štátov, no, ich orgánov. Ďalej som vďačná za odvolávku na ten na pakt DRF, ktorý sme prijali v oktobri 2016 a ja by som tu chcela obviezť tú istú poznámku, ktorú som mala, keď sme diskutovali o pluralite médií minulý týždeň. Ja by som naozaj chcela vedieť, veriť, že ten, tento výbor bude tlačiť Európsku komisiu eh, k tomu, aby tieto správy na seba naviazala, lebo komisia očaká, oča, komisie sa očakáva, že pripraví návrh pre širší mechanizmus koncom tohto roku, ale na, už by mohli začať tým, že by tieto správy, ktoré sa týkajú právneho štátu, by mohli prepojiť aj s, so základnými právami. Napokon chcela som ešte niečo povedať, ale práve mi to ušlo. Takisto je dôležité, aby tento scoreboard sa rozšíril aj o tie oblasti, ktoré pokrýva spravodajkyňa. Takisto o tom hovorí v niekoľkých odsekoch. No ja si myslím, že to by sa malo stať naozaj silným nástrojom, pretože zdôrazňuje tu skutočnú, skutočný problém, ktorý máme v členských štátoch a o ktorých tu často diskutujeme a vyzeralo by to oveľa relevantnejšie a získalo by to väčšiu pozornosť. Ďakujem pekne, Judith, ešte za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ďakujem Silvii Guillaume za prípravu do tejto správy ja som trošku času venovala tomu, aby som sa e, poučila z toho, aké boli výsledky mi, z minulého roku, z tohto scoreboardu. Veľa som sa poučila, ale môžem aj pripojiť sa k tomu, čo povedala Sophie aj Sylvie, že to naozaj možno bolo trošku príliš akademické a očakávala, keby sme prešli od kvantitatívnej ku kvalitatívnej analýze. Viem, že to je síce ešte všetko v rozpracovanom stave, ale v podstate to zapadá do toho problému, ktorý my máme, pretože my, my vlastne sa oprav, oprierame o informácie z členských štátov um, a nie od európskej inštitúcie, ako je Rada Európy. A keď som čítala správu z Maďarska, alebo o Maďarsku, tak videla som to isté. Zdá sa, že my príjmeme informácie od iných a potom sa vyjadreme, vyjadríme k tomu, alebo zaujíme k tomu stanovisko. A to nemôže takto pokračovať ďalej, pretože ak my budeme e, pokračovať v tom, že budeme stále sa opierať o analýzy iných, e, tak nakoniec sa nám nepodarí povedať si pravdu vzájomne. A tiež som si všimla, že je tu veľmi veľa údajov, ktoré chýbajú. Napríklad Polsko. Teraz to, o Polsku teraz to nie je práve čas toto otvárať túto tému, ale je my chceme vedieť, aká je situácia v justícii v Európskej únii a v jednej krajine nám chýba množstvo údajov. A napríklad ďalšia krajina, ktorá tiež nemá údaje, nie preto, že nechceli poskytnúť, ale ani ich nemajú. To je napríklad Cyprus, takže ja som sa poučila, to bolo užitočné, ale z toho vyplývajú potom ďalšie otázky, ako sa toto dá zlepšiť. A súhlasím so Silvigiom, že je sa tu treba sústrediť na právny štát. A možnosti Európy zlepšiť naše vedomosti v tejto otázke. Ja som zatiaľ sa ešte nerozhodla, aké pozvoňujúce návrhy predložím. Ďakujem. Predseda, ďakujem. Ešte pani Kienge za ďalších rečníkov. Eh, grazie Claude, ringrazio anch'io Sylvie Guillaume per eh, questo. Ďakujem pekne Claude ja by som sa chcel tiež poďakovať Silvi Guillaume za túto správu, pretože je veľmi dôležitá. Ja mám dve veci, ktoré by som chcela spomenúť. Predovšetkým je tu ten odsek, ktorý hovorí o rešpekte pre právny štát a základné práva. Ja si myslím, že tento dokument by nám mohol pomôcť, eh, aby sme vedeli, akým spôsobom uplatňovať eh, predpisy práva, eh, napríklad eh, zákony, ktoré sa týkajú diskriminácie. V mnohých prípadoch tie nie sú nikdy používané alebo uplatňované správne. Ja som takisto bola vo viacerých prípadoch a často som musela ja povedať sudcom, že čo majú robiť. Ani sudcovia sami nie sú dostatočne vzdelaní v tom, čo robiť v prípade legislatívy o ľudských právach, osobite napríklad v prípade rasovej diskriminácie. Toto je určite niečo, čo treba zdôrazniť a tento fenomén, fenomén rastie. Čiže aj v súdy potrebujú príslušné vzdelávanie a na súdoch musí byť príslušná kultúra, ktorá taká, ktorá chráni ľudí a tých ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Potom ďalšia téma, ktorú treba spomenúť, je ten nerovnosť, pokiaľ ide o práva občanov pre mnohých občanov je veľmi ťažko mať vôbec prístup k ich vlastným základným právam, prístup k um, pracovnému trhu. Toto sú veci, ktoré ovplyvňujú ľudí každodenne, v každodennom ich živote a do toho sú zapojené aj súdy, takže justičný systém musí e, držať krok so všetkými týmito otázkami predseda. Ďakujem pekne. Teraz Juan Fernando. Ďakujem pekne. Všetci si pamätáme, že keď sme pripravovali e, stanovisko k tejto schéme od Justice Scoreboard vo výbore LIBE, takže my sledujeme krok za krom, čo sa deje. Ďakujem za správu. Je dobre načasovaná. Čo som, ja som chcel povedať to, že malo by to byť určité odôvodnenie alebo vysvetlenie, že je treba získavať údaje, ktoré sú objektívnym spôsobom získavané v tom, týchto dokumentoch e, justičných scoreboardu, pretože dôsledok e, toho, čo sa deje v justícii v členských štátoch, to, to ktoré si, si poznamenáva výbor LIBE, ktoré dávajú priestor pre vyjadrenie obáv a to, a pokiaľ ide o politické hodnotenie tohto zo strany výberu LIBE, boli tu viaceré veci, ktoré si zaslúžia aj politické vyhodnotenie, ktoré je len ktoré je akoby mimo alebo zachádza trochu ďalej, než len za objektívne kvantitatívne údaje, ktoré sú v tomto dokumente. A ďalšia vec je, že urobili sme teda dobrú vec v tom, že sme presne vyjadrili, aké dôležité je vzdelávanie, justičné vzdelávanie. Ale myslím si, že by mohlo byť užitočné, aby mohlo byť užitočné taktiež vniesť trochu svetla do toho, aké vzdelávanie je potrebné, alebo sa vyžaduje v členských štátoch k tomu, aby sa mohli stať sudcami ako môžeme aj urobiť z európskej pridanej hodnoty aj relevantný faktor pre kultúru právneho štátu vo vzdelávaní. Pokiaľ ide o presadzovanie európskych noriem, ktoré by mohli byť zahrnuté do domáceho vzdelávania v jednotlivých členských štátoch v justícii, pretože to akoby chýba aj v, dokonca v krajinách, ktoré patria do tej istej právnickej rodiny, nazvime ju kontinentálnej rodiny, povedzme Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Taliansko. Máme určité spoločné veci alebo riešenia, pokiaľ ide o, o verejné E, preskúmanie, keď sa chcete stať sudcom, ale to, pokiaľ ide o uplatňovanie rovnakých príležitostí a chcete naozaj skutočne implementovať jednotlivé tieto cesty, vzdelávacie cesty, ktoré sú potrebné pre sudcov, sú výrazne rôzne a potom spôsobujú aj sociálne rozmery, nielen z hľadiska sociálno-ekonomického pozadia týchto kandidátov, aby sa mohli stať aj sudcami, ale aj z hľadiska aj rodovej rovnováhy. Takže bolo by treba uviesť aj v našej správe to, že tieto prvky by bolo treba tiež vziať do úvahy. Ďakujem pekne. Teraz pán Tomás. Pán Tomáš. Tady ukrytej na strane, takže... Dechovský, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tu na, na kraji, tak ste ma predtým ešte asi nevidel. Ja som chcel povedať tejto správe ešte niekoľko bodov. Prvá vec je to, čo už tu bolo povedané. Vstupné informácie, podľa mňa táto správa je na nič. Takúto správu som si mohol aj ja eh, vy nájsť na internete za 10 minút a mohli sme si tam popísať veci, ktoré už dávno poznáme. A keby sme skopírovali správu z minulého roku a dali tam len obsah z roku 2016, tak to bude to isté. Veď sme to tu už kritizovali. Hovorili sme, že nechceme takúto teoretickú správu, ktorá nič neprináša, vôbec nič. Chceli sme prepojiť kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu a už vidím tie diagramy. Je tam 1, 2, 3, 4. Čo tie diagramy vlastne porovnávajú? Pozrite sa na vysvetlivky, veď je to absolútne odflaknutá práca. A my by ako parlament by sme mali túto správu odmietnúť a povedať komisii, že takéto sfušované materiály tu vonkoncom nechceme. Mne tu chýba informácia o elektronizácii. To, že na niektorých súdoch nezašlo ani elektronický výsledok rokovania, to je lebo jednania to je jasné. A sú tu štátu, kde môžete podávať všetko, žaloby až po e, súdok, že elektronicky sú to také krajiny, kde sú o tomto informácie, kde sú tu informácie o pokroku. Tie informácie, ktoré tu vidím, to je určitá dojmológia. To nie je postavené na faktoch vonkoncom. Môžem ísť bod po bode a je mi do smiechu. Mi tu chýbajú informácie o dĺžke súdnych konaní v občianskoprávnych sporoch a v trestnoprávnych sporoch. Chýba mi akákoľvek informácia o vzdelávaní súdov. A predtým, než súdcovia idú do svojho povolania a potom v priebehu svojho povolania mnoho sudcov 30 rokov sú sudcami a za 30 rokov boli maximálne na dva týždne uvoľnení na nejaké kurzy. Prečo tu nie je takáto informácia? Ďalšie veci, na ktorými sa môžem len usmievať, to sú systémy iné a porovnávajú sa tu hrušky s jablkami. Podľa mňa takáto správa, tak ako je tu teraz napísaná, nemá pre nás žiaden zmysel a je absolútny blábol, ktorý si môže komisia nechať a vôbec nám ho nemusí posielať. You're having a bad morning, uh, Thomas. No, no, no, no. no, I no, only say true, because really, no, no, I was angry last time. Ja som preto to len povedal, lebo som sa už rozčulil aj naposledy, minule. Čiže ja to neberiem ako oficiálne stanovisko EPP, ja poznám vašu kritiku, ale možno by bolo dobre teraz na komisii, alebo dobrá, dobrá chvíľa, aby komisia vystúpila. Dali by sme slovo komisii. Kým dám slovo ešte Silvii ako spravodajkyni. Uh, good morning, everyone. Uh, I'm a bit uh, um, shocked uh, for the last uh, intervention. Prajem všetkým dobré predpoledne. Som trošku šokovaná z posledného vystúpenia No keď mi povie e, europoslanec, že ten scoreboard je, pre, je mu nasmiech, tak je to pre nás trošku šokujúce, pretože aj predchádzajúca diskusia ukázala, že ten EU e scoreboard je užitočný nástroj a cieľ, za cieľ pomôcť členským štátom zlepšiť efektívnosť justičných systémov. A všetci vieme, že efektívna spravodlivosť je veľmi dôležitá pri, pre rešpektovanie právneho štátu a takto môžeme vidieť, že tento skorbor pomáha aj rešpektovaniu právneho štátu a spolieha sa na veľmi, vychádza z veľmi spolahlivých objektívnych údajov, ktoré pochádzajú nielen z členských štátov, ale využívame aj údaje z justičných sietí, rôznych e, zdrojov a vy ste viete, aké zložité je vyplniť tie medzery v údajoch. Každý rok sa situácia zlepšuje a medzery vyplňame. Je pravda, že sú niektoré členské štáty, ktoré v minulých e, týchto úlohách poskytli menej údajov, ale teraz už za 2018 e, správa, ktorá bude publikovaná na jar, uvidíte, že sú tam aj údaje z Polska Takže sú tam aj údaje o využití infokomunikačných technológií, to boli, to boli údaje od národných e, orgánov a sú tým pádom spolahlivé. Takže ja ďakujem za vaše predchádzajúce pripomienky, my sme si ich poznamenali a očakávame správu, keď vyjde z výboru Júri. What I'm hearing from Shadows is very constructive Ďakujem. No už my sme vypočuli si od telných pravodajcov efektívne dosť eh, kritické k eh, vyjadrenie k eh, z tomto, tomuto scoreboard. Pretože to, čo iní spravodajcovia hovoria, je dôležité. Sofie, chcela si sa k tomu ešte vrátiť? Áno, pretože ja nesúhlasím s komisiou pretože tu nejde o to, že chýbajú nejaké informácie, ale že komisia sa tak rozhodne, že niektoré zdroje jednoducho nezahrnie, nezahrnie a to je politická voľba. Čiže tá byrokratická či demokratická, diplomatická minulosť eh, komisie, tak by sme to možno chápali, ale my tu teraz žijeme v iných, iných časoch a treba urobiť nezávislé hodnotenie justičných systémov a nespoliehať sa len na informácie, ktoré vám poskytnú. Iste musíte sa ich spýtať, ale mali by ste využiť aj iné zdroje a práve to je tá politická voľba, ktorú komisia musí urobiť. Nož, ako som povedal, niektorí tie nevyspravodajcovia sa už vyjadrili k tým iným zdrojom, aj, že treba sa obrátiť na iné zdroje, ako napríklad Radu Európy, takže verím, že spravodajkyňa si to všetko poznamenovala. Ešte sú dve stretnutia s tenými spravodajcami, takže Sofie, chcela by si to ešte zhrnúť, to, čo si počula, nejako to zhrnúť? Áno. E, najprv to tu bolo také možno nudné trošku až nejaké, ale nakoniec sa nám to tu celkom e, stalo e, napínavým až vzrušujúcim. Samozrejme, každý to trochu e, nejako inak vníma, ako Tomáš spomínal, subjektívny pohľad, objektívny pohľad, ale ja by som sa ešte vrátila k tomu prístupu k elektronickým dokumentom mám tam tiež takúto tabulku k tomu Tomáš, uvedenú a rozumiem to, čo hovorili kolegovia, teda, že majú pocit, že ten dokument je taký trochu všeobecný. Ja si myslím, že áno, samozrejme je to akademický dokument, ale nie je zase úplne bezobsažný a dáva istú predstavu o tom, aké e, údaje máme k dispozícii, je to istý súhrn toho, čo, čo máme. Uh, a sú tu potom aj ďalšie zdroje, ktoré sú takisto e, legitimné. Častokrát mi hovoria, že treba sa viac sústrediť aj na tému právneho štátu. Nakoniec ja som to už aj e, na úvod. A povedali tu viaceré, viaceré kolegové zaujímavé veci, pokiaľ ide o rozvoj e, údajov, dopad na justičný systém členských štátov Ja nechcem nejako zbytočne naťahovať túto rozpravu, ale tá správa je veľmi stručná, čiže teraz do istej miery to môžeme rozšíriť, dodať tam nejaké veci, ktoré my si predstavujeme a ja napríklad som pripravil 10 pozmeňovacích návrhov, pokiaľ ide o trestnoprávne otázky, takže toto je vlastne istý spôsob, ako do tejto malej správy dodať isté doplnky, dodatky e, do tej miery, do ktorej sa to pýta. E, výborne, ďakujeme e, pekne, máme k tomu aj pravidlo číslo 54. Máme teda aj tú lehotu 5. marca, tá je čoskoro, ale ďakujem veľmi pekne za to, že ste veľmi um, zaujímavým spôsobom prispeli k tejto rozpráve o e, porovnávacom prehľade Justice Scoreboard. Čiže teraz prejdeme na vod e, číslo 3. E, e, bodu číslo 16, pardon, švajčiarske referendum o sloboda pohybu. Máme tu aj pána veľvyslanca, ak sa nemýlim. E, Colleagues, we're starting in just a second. The ambassador's just coming to the front. Čo skoro príde pán veľvyslanec, takže potom e, začneme. Okay, colleagues, we come to point 16 and... Bod 16, takže a konkrétne téma slobody pohybu. Vítame tu pána vyslanca Buchera, vedúceho švečerskej misie pri EÚ. Koordinátori si vyžiadali aktuálne informácie, pokiaľ ide o švajčiarske referendum. Je to teda na, začiatku, na základe žiadosti našich koordinátorov. Ko, eh, koordinátori si budú pamätať, alebo kolegovia si budú pamätať, že referendum sa uskutočnilo 9. februára a ak si e, budete pamätať, tak väčšina e, obyvateľov tam vyžiadala si nejaký kvotový systém pre e, príslušníkov tretich štátov, čo samozrejme by bolo nekompatibilné, e, pokiaľ ide o dohodu voľnej, o voľnom pohybe s ostatnými krajinami, ktoré sa účastňujú na jednotnom trhu. Čiže teraz pán Bucher vystúpi, povie nám, ako sa odtedy situácia vyvinula, e, aké sú prípadné riešenia a potom e, stručne E, to preberieme aj e, s vystúpením EAS e, z komis, takže pán veľvyslanec, vítajte, nech sa vám páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, dámy a páni, pekne ďakujem že sme dnes dostali túto príležitosť o tejto téme rozprávať. Iba by sme si najprv nastavili kontext. Najprv chcem povedať jasnú vec, a to síce, že Švajčiarsko a EÚ majú veľmi úzke vzťahy z hľadiska geografického, kultúrneho, spoločenského a samozrejme aj ekonomického. Európska únia je najväčší obchodný partner Švajčiarska a Švajčiarsko patrí medzi troch najväčších obchodných partnerov EÚ popri USA a Číne. Vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom sú založené na sérii dohôd a momentálne sme v procese, kde e, rokujeme o dohode, ktorá sa bude venovať inštitucionálnym témam, tak aby sme naďalej mohli konsolidovať a rozvíjať e, prístup na trh. Švačarsko do tohto procesu je plne zaangažované, odhodlané v ňom pokračovať a chceme eh, dosiahnuť eh, riešenie také, ktoré bude rešpektovať suverenitu Švačarska a zároveň zohľadní aj potreby jednotného trhu tak, aby to bolo v prospech záujmu aj Švačarska, aj Európskej únie. Voľný pohyb osôb, ktorý je predmetom dnešnej diskusie, je ďalšou ilustráciou eh, tých úzkých vzťahov, ktoré máme. Viac ako 400 60 tisíc švajčiarských občanov v súčasnosti žije v krajinách EÚ alebo EFTA a vo Švajčiarsku naopak máme viac ako 1,4 milióna občanov krajín EÚ alebo EFTA. A okrem toho sú ďalších, e, je niekoľko ďalších, e, dokonca pár desať tisíc občanov e, krajín EÚ alebo EFTA, ktorí chodia do Švajčiarska za prácou každý deň. Samozrejme, je to teda skvelá príležitosť, ale prináša sebou aj isté výzvy, ako napríklad vyššia hospodárska súťaž, alebo intenzívnejšia hospodárska súťaž, pokiaľ ide o E, trh práce, napríklad u nás najmä v tých hraničných oblastiach a e, znižovanie príležitosti pre našich občanov a potreba dodržiavania pracovných e, štandardov a noriem. A v tom čase, e, keď to referendum prebehlo, bolo to aj isté vyjadrenie pocitov švačarských občanov e, v súvislosti s týmito témami v danom časovom a nakoniec, v časovom okne. A nakoniec podobné e, pocity majú aj e, ľudia v iných európskych e, krajinách. Je veľmi dôležité, aby sme zohľadňovali pocity a názory všetkých spoločenských skupín v našej krajine alebo v našich krajinách, tak aby naše spoločnosti dobre harmonicky fungovali pokiaľ ide o toto referendum proti masovej migrácii, ako sa e, volalo, tak 9. E, februára 2014 bola prijatá iniciatíva, ktorú e, schválilo alebo hla, zahlasovalo 50,3 voličov a ak treba mm, mm, uplatniť alebo implementovať nový článok e, švajčiarskej ústavy, článok 121, e, švajčiarsky parlament e, prijal poz, teda novelizáciu ústavy ktorá, takým spôsobom, aby to bolo v súlade s dohodou o, voľnom pohybe osôb. A potom ďalšie legislatívne zmeny boli o rok neskôr v decembri 2017 federálnou radou takisto prijaté. Revidované nariadenia vstupia do platnosti 1. júla tohto roku. Chcem zdôrazniť, že počas celého implementačného procesu Švajčiarsko vždy plne rešpektovalo svoje záväzky voči EÚ a dohoda, pokiaľ ide o voľnom pohybe, pokiaľ ide o voľný pohyb osôb, e, tá plne bola vždy dodržiavaná a naše e, medzinárodné záväzky boli vždy plne e, plnené alebo splňané. A naozaj dohoda o voľnom pohybe osôb funguje dobre od roku 2002 keď táto dohoda vstúpila do platnosti, imigrácia z krajín EÚ do Švajčiarska sa výrazne e, zvyšuje a zvýšila, ako som už povedal, približne 1,4 milióna európskych občanov dnes žije vo Švajčiarsku a to predstavuje približne 17 švajčiarského obyvateľstva. V tom období sa naša E, naš počet obyvateľov v krajine zvýšil zo 7,3 na 8,4 e, milióna občanov. To je približne 10% zo všetkých e, občanov krajín FT, ktorí niekde v zahraničí pracujú na základe tejto dohody. Takže my máme 7, či teraz medzičasom 8 milióna obyvateľov, ale predstavujeme až 10% pohybu v rámci Európskej hospodárskej Európskeho hospodárskeho e, priestoru. E, platí to aj opačným smerom, tam je to teraz okolo 300 tisíc, ako som už povedal. Aké opatrenia boli e, prijaté legislatívne? kroky, majú, obsahujú isté kroky proti nezamestnanosti a podporuje potenciál e, trhu práce e, vo Švečesku vrátane e, zahraničných občanov. Konkrétne je tam povinnosť notifikovať e, voľné pracovné miesta miestnym alebo regionálnym orgánom, centram pre zamestnanosť e, a tak ďalej. A máme tam nastavenú istú, istý limit, ktorý bude 8% od 1. júla tohto roku a potom e, neskôr to bude 5%, pokiaľ je nezamestnanosť, keď to bude platiť. A e, žiadatelia o zamestnancov, ktorí budú zaregistrovaní, e, dostanú 5 e, e, dní na to, aby najprv teda mohli sa oni uchádzať o takúto prácu, až potom môžu zamestnávateľia inzerovať takéto voľné pracovné miesto mimo tohto e, nášho vnútorného e, systému. Potom to bude e, platiť aj pre e, štátnych príslušníkov FT alebo krajín FT, respektíve EU, ktorí žijú ehm, vo Švečesku alebo budú tam hľadať e, zamestnanosť. Je to odôvodnené tým, že my máme verejný záujem na boj proti nezamestnanosti. Takže aby som to zhrnul, implementácia tohto ustanovenia e, je vec, ktorú sme 3 roky vo Švačiarsku e, riešili. Švačiarsko, ako dobre viete, je hrdé, že má systém priamej demokracie v našej krajine, čo umožňuje našim občanom eh, vyjadriť svoje obavy a takisto aj vláde a parlamentu to umožňuje nájsť kompromisné riešenia, ktoré sú základom eh, švajčiarského eh, sociálneho kontraktu a našej stability, našej prosperity. Pokiaľ ide implementáciu tejto iniciatívy Švajčiarsko úspešne našlo také riešenie, ktoré plne rešpektuje aj dohodu o voľnej, voľnom pohybe osôb a zároveň rieši oprávnené obavy e, pracujúcich po Švajčiarsku, ale nakoniec e, aj v iných európskych krajinách. Riešenie je nediskriminačné, pretože každý žiadateľ o um, pracovnú pozíciu sa môže do toho e, registračného systému, ktorý naše úrady majú prihlásiť. Takže je to nediskriminačné svojou povahou. Tieto rokovania teda e, prebehli v tomto duchu, budú sa pomaly končiť, ale my naďalej chceme viesť e, konštruktívny dialog s európskymi inštitúciami, tak aby sme posilnili naše vzťahy. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Máme teraz čas do približne 11.15 na tento e, bod. Neviem, či kolegovia chcú vystúpiť showing great interest in this. The coordinators did ask for this uh, item, but... Uh, uh... Koordinátori si to vyžiadali a teraz nikto nechce vystúpiť. To je zaujímavé. Ešte možno uh, vystúpi, uh, vystúpia kolegovia z externej služby. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem, že ste nás sem prizvali. Ja zastupujem teda externú službu a máme tu aj ďalších kolegov z komisie z DGM, z DG Spravodlivosť. Iba stručne chcem e, povedať za nás, ako my túto situáciu vnímame. Chcem pripomenúť, že pokiaľ je voľný pohyb osôb, máme spoločnú dohodu, kde si Švajčiarsko a EU dohodli um, voľný pohyb osôb, týka sa to prístupu k zamestnanosti alebo pre, prístupu k zamestnanickým pozíciám, týka sa to poskytovania e, krátkodobých služieb a ďalších aktivít, e, ktoré majú byť nastavené pre švajčiarských občanov rovnako ako pre občanov krajín, Európskej únie. Týka sa to aj uznávanie diplomov, e, uznávanie diplomov a ďalších e, vecí. Každý rok sa stretáva spoločný výbor, ktorý má riešiť e, naplňanie a implementáciu tohto, tejto dohody a veľmi sme zblízka sledovali aj implementáciu tejto dohody. Ako pán Vojslanec správne povedal, mali sme potom spoločný e, výbor, ktorý bol mimoriadný. E, to bolo v roku 2016 a tam sme sa snažili vyriešiť e, alebo vyjasniť si niektoré konkrétne aspekty tohto predpisu, najmä pokiaľ ide o obmedzenie prístupu k informáciám o voľných pracovných pozíciách a konkrétne aj tie limity, ktoré boli spomínané, e, percentuálne limity. My sme vyjadrili isté obavy, pokiaľ ide o podmienky e, európskych občanov, aby sa teda mohli zaregistrovať na e, švajčiarských centrách zamestnanosti, ako nám povedali švajčiarskí kolegovia, tá registrácia je za každým možná, bez hľadu na to, či ste občan tej alebo tej krajiny, alebo či ste tam predtým pracovali, alebo nie. Takže aj občania iných európskych krajín, ktoré, ktorí hľadajú e, e, prácu, sa môžu prihlásiť. A ďalšie opatrenia, ktoré by mohli e, byť v rámci tej legislatívy návrhnuté, by mali byť vždy v súlade s dohodou o voľnom pohybe osôb. Potom, čo e, tie um, vykonávacie nariadenia boli zverejnené v roku 2017. Opäť e, návrh e, bol preberaný aj na našom spoločnom e, výbore, to bolo v júli 2017 a opäť sme si vyjasnili viaceré obavy, najmä pokiaľ ide o proporčnosť sankcií, ktoré sú tam navrhované, maximálnu dĺžku trvania, pokiaľ ide o obmedzenie prístupu k informáciám a takisto aj pokiaľ ide o ďalšie povinnosti, ktoré zamestnávateľia majú, napríklad e, odôvodňovanie, reportovanie a tak ďalej. A tie odpovede, ktoré sme dostali zo strany švajčiarskej, boli pre nás e, uspokojivé. A pokiaľ ide o naše závery, sú následovné. Poprvé na základe tých textov, E, samotnej legislatívy aj e, vykonávacieho nariadenia si myslíme, že e, takéto niečo môže byť implementované v plnom súlade so závazkami Švajčiarska, pokiaľ ide voľný pohyb osob. Ale samozrejme, ako sa hovorí, ide o tie detaily, takže my naďalej budeme monitorovať tento proces a potom, čo tieto vykonávacie opatrenia budú v júli 2018 spustené. Chceme sa uistiť, že naozaj nie sú európsky občania e, diskriminovaní, pokiaľ ide o prístup e, k otvoreným zamestnaneckým e, alebo pracovným pozíciám vo Švajčiarsku. Ďakujem pekne, pán kolega. Pani Mecola. Koordinátori si túto tému vyžiadali. Bolo by fajn, keby nejaký koordinátor, koordinátorka k tomu niečo povedali. Ďakujem pekne, ďakujem, že sem e, prišiel pán vyslanec, že e, sa s nami porozprával o týchto témach. pokiaľ ide o interpretáciu niektorých e, predpisov, ktoré sa schvalujú, ale ktoré nie sú v súlade s princípom voľného pohybu. Pre nás tento princíp je veľmi dôležitý, zásadný. Ako povedal aj kolega e, z externej služby, boli tam isté opatrenia, ktoré e, naznačovali, že švajčiarske orgány neúplne by tento princíp rešpektovali a my naďalej budeme trvať na tom, že pokiaľ ide o ľudí, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie o pracovné pozície vo Švajčiarsku, je veľmi dôležité, aby títo ľudia neboli e, diskriminovaní akýmkoľvek, či už priamým alebo nepriamým e, spôsobom, aby tam neboli nejaké problémy v oblasti v transparentnosti, podávania informácií v porovnaní so švajčiarskými občanmi. Áno, ďakujem pekne. E, teší nás, že teda predsa len niekto za koordinátorov vystúpil a aspoň takto sme to zvládli. Áno, toto je téma, ktorá v svojho času bola veľmi horúca a musím povedať, že keďže táto, tento výbor teraz už eh, rieši nakoniec 40% eh, súčasného predsedníctva, tak už eh, takmer tá téma už nie je taká aktuálna a tí kolegovia, ktorí svojho času žiadali o túto tému, podľa ktorí tu nie sú, ale v každom prípade odovzdám im tie informácie, ktoré tu dnes zazneli je to samozrejme dôležitá otázka z rôznych dôvodov. Pán slanec veľmi správne povedal e, a spomenul viaceré tie aspekty. Takže ďakujem veľmi pekne e, aj pánovi veľvyslancovi, aj pani Mecole za tú otázku. Neviem, či ešte chcete pán Buchar na záver niečo spomenúť, zareagovať na niečo. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Jediné, čo by som ešte doplnil, je, že e, toto by mal byť e, z našej strany istý príklad k tomu, aby sme sa v našich vzťahoch dostali naspäť na takú normálnu úroveň, ako som už povedal na úvod. Vzťahy Švačarsko-EU sú pre nás veľmi e, dôležité, sú silné, majú ďalší potenciál a myslím, že by sme mali pracovať jedni a druhý na tom, aby sme ten potenciál aj reálne využili. E, ďakujem pekne a ďakujem aj kolegom. Samozrejme, budeme sa tejto téme aj naďalej e, venovať a podávať si navzájom informácie. Uh, Dobre, ideme na ďalší bod a to je spoločná schôdza nášho výboru a výboru FAM. Táto schôdza sa uskutoční vlastne o 11.15, takže dovtedy budeme mať pauzu a 11.15 pokračujeme. Takže máme pol hodinku na prestávku a potom, keby ste prišli na tých 11.15 naspäť, e, budeme radi. Ide tu potom aj e, téma obchodovania